ďalšieho nástroja, ktorý bude nasledovať za, po DCI za, v ďalšom finančnom programovacom období. Predseda, ďakujem pekne pani Redingová. Rozpráva sa týmto skončila, hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalším bodom programu je teda správa pani kolegyne Wallis, ktorá sa týka európskeho zmluvného práva s cieľom dosiahnuť pokrok vlastne európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľa a podniky a dáme jej slovo.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 No, hovorili sme to už asi o 10 rokov na túto tému a teraz už konečne musíme začať konať. A ak by bol niekedy ten správny čas, kedy vnútorný trh potreboval nejakú podporu z hľadiska doplňujúcich transakcií, tak je to práve dnes. Výbor pre právne záležitosti e, sa rozhodol pre osobitný nástroj, to znamená, že ďalšie zmluvné právo pre všetkých, pod, pre všetkých občanov a podniky v Európskej únii. Veríme, že by to mohlo pomôcť. Ale my sme hovorili, že budú prísne kritériá pre ďalší krok, pretože musí tu byť vysoká miera ochrany spotrebiteľa, vyššia než je v mnohých našich členských štátoch v súčasnosti. Takisto to musí byť jednoduché a priateľské pre malé a stredné podniky. Jednoducho um, musia um, takýmto spôsobom uh, na báze tohto zmluvného práva viesť svoje podnikanie čestným spôsobom a nesmú tým pádom porušovať eh, domácu legislatívu. Takisto proces musí byť podložený eh, dôkazmi, takisto aj na báze posúdení vplyvu a s plným súhlasom alebo zapojením Európskeho parlamentu. A na tomto základe, ako som povedala, už aj vypršol čas na diskusiu a teraz treba prijať kroky. Sú tu niektorí, ktorí sú nervózni a povedia, no už Skúsme len porozmýšľať o nejakom, tak, o nejakom, o nejakom sade nástrojov e, a môžem povedať tým, že buďte veľmi opatrní, pretože ja mám pocit alebo podozrenie, že taký, takáto sada opatrení či sada nástrojov bez e, konkrétneho občného nástroja je v podstate niečo, čo bude invazív, to, invazívnejšie do domácej vnútroštátnej legislatívy, než e, takýto nástroj, ktorý navrhme, ktorý je autonómny, ktorý rešpektuje autonómiu jednotlivých zľubných e, strán a nie poškodzuje vnútroštátnu legislatívu. Takže keď e, pôjdeme pred, musíme mať niečo, aby malo E, preventívnu spravodlivosť, ktorú si zaslúžia európske občania a malé a stredné podniky, aby sme mali taký nástroj, ktorý bude predstavovať spravodlivosť v prospech rastu. A teraz už stačilo e, slov a skúsme e, prejsť k činom. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallis. Wir kommen nun zum Catch the Eye. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. Najskôr dostáva slovo kolega Baltasári. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, v prvom rade by som poďakoval pani Wallis za jej prácu a za obsah jej správy a ja zdieľam úplne jej názory. Myslím si, že jedine e, voliteľný nástroj prostredníctvom nariadenia bude môcť splniť tie ciele, ktoré sme si stanovali, stanovili pre európske zmluvné právo. Takýto dobrovoľný nástroj e, by ani nezharmonizoval, ani by nenahradil zlomné právo členských štátov, ale urobil by to, že by poskytol taký dodatočný nástroj alebo spôsob, ktorý by sa mohol využívať rôznymi e, zmluvnými stranami. Niektorí by samozrejme chceli obmedziť rámec pôsobenia tohto nástroja a elektronického obchodu, ale to by sme, myslím, urobili umelé rozdelenie medzi obchodmi, obchodmi online a priamým obchodom. Nemali by sme to takýmto spôsobom obmedzovať alebo limitovať. My by sme mali spotrebiteľovi, spotrebiteľovi dať právnu istotu a musíme mať spoločné pravidlá v obchodnej oblasti. Ďakujeme pekne. Teraz kolegyňa Regnerová. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin Reding. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka. Ehm, vízia Európskeho zmluvného pára práva je naozaj nádherná, ale je potrebné, aby to prinieslo nejaké pozitívum pre občanov Európskej únie, pretože inak celá táto myšlienka Európskeho zmluvného práva ehm, nebude ehm, nič naplnená. A prečo práve tí najslabší, teda spotrebitelia, prečo sa začína práve od nich. E, jadrom správy pani Wallis e, je e, to, aby sa vytvorila možnosť voľby pre spotrebiteľa. Ale spotrebiteľ bude zmetený, nebude mať prehľad o tom, čo si môže vybrať a na ktorý štát sa má obrátiť E, bude tam veľký zmetok. E, budú z toho mať prospech najmä veľké firmy. Teraz podľa mňa nie je vhodný čas tvrdiť, že tento e, dobrovoľný nástroj je vhodným riešením. O mnoho viac by sme mali zostraďovať na iné možnosti v tom toolboxe a musíme lepšie preskúmať aj zmluvy, ktoré sú k dispozícii. Ďakujeme pekne. Teraz kolega Paška.

Ďakujem pekne pánovi kolegovi Paškovi. Teraz dám v závere diskusie slovo pani kolegyni Rojtovej. Ďakujem pekne, pani komisárka. Dobrovoľný zmluvný nás, inštitút, aj keď prináša určité právne problémy pri realizácii práve tou cestou, ako sa dá eliminovať rozdielne zmluvné právo, ktoré sa podiela na vysokej 60-percentnej neúspešnosti cezhraničných objednávok. Avšak e, sú tam, je tam celý rad ďalších nástrah, e, pretože nielen zmluvné, ale aj spotrebiteľské práva nie je úplne harmonizované. Takisto sú veľké rozdiely v daniach. E, platba je zaťažená rôznymi ďalšími bankovými poplatkami a Takisto, keď, e, čo sa týka digitálneho obsahu, tam, tam ťažko, e, tam ešte vstupujú aj rôzne licenčné e, otázky. E, pri testovaní polo, polo, ani polovica zo 100 testovaných výrobkov sa nedala získať e, cez hranice, napriek tomu, že ceny boli o 10 nižšie než vo svojej krajine. Preto podporujem vydávanie štandardizovanie dobrovoľných zmluv, ktoré budú preložené do všetkých jazykov a budú právne záväzné potom, ale vlastne žiadam o riešenie problémov tým spôsobom, že by sme zrušili fragmentizáciu našho vnútorného spoločného trhu. Predseda, ďakujem pekne pani Rokitovej. Týmto sme skončili um, Catch the Eye a na záver dám slovo pani podpredsedničke komisie, pani Redingovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som aj ja poďakovať spravodajkyni pani Wallis Eh, aj pánovi Hans-Peter eh, Majerovi a pani Sirpe Pietikainen za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli v tejto veci. Je jasné, že po globálnej hospodárskej kríze vnútorný trh eh, je potrebné podporiť. A potrebujeme práve tento vnútorný trh, ak chceme zabezpečiť rast, vytváranie pracovných miest a inovácie. Aká je situácia? Jedna zo štyroch firiem obchoduje na cestraničnej úrovni iba a tí, ktorí obchodujú, obmedzujú svoje operácie na iba niekoľko členských štátov. To znamená, že sa pripravujú o možnosť využívať v plnej miere vnútorný trh. Aký to má dopad na spotrebiteľa? Nuž, spotrebiteľ taktiež nemá prospech z vnútorného trhu tým, že mnoho cezhraničných objednávok a z nich až 61 z nákupov na internete sa nenaplní z tohto dôvodu. To znamená, že e, to je obrovský nedostatok fungovania vnútorného trhu nielen pre firmy, ale aj pre spotrebiteľov. A práve preto komisia spustila teraz postup konzultácií k politickým možnostiam v oblasti európskeho zmluvného práva. Európsky parlament teraz v reakcii na to vypracoval svoje stanovisko. Zaznamenali sme, že nedostatky vnútorného trhu sú čiastočne spôsobené e, rôznorodosťami e, európskeho, e, respektíve národného zmluvného práva. Je tu mnoho ďalších dôvodov pre túto nefunkčnosť, ale na základe výsledkov Eurobarometra najvýznamnejšími prekážkami zmluvného práva sú prekážky, konkrétne ich 11 e, typov, e, ktoré e, sú zábranami fungovania podnikov na zahraničnej úrovni. A my, my musíme postupne jedna za druhou odstraňovať tieto prekážky. Musíme začať od zmluvného práva. A mimochodom, táto diskusia už je v parlamente 12 rokov, ale na úrovni expertov sa tomu venujú už 30 rokov. Teda naozaj tá práca a analýzy, návrhy sú k dispozícii. E, nedostatočne sme ich využívali a preto súhlasím so spravodajkyňou, že nastal čas konať a snažiť sa hľadať pozitíva. Zaznamenala som e, výsledky správy o politických možnostiach, ktoré súvisia s návrhom zelenej knihy, taktiež podporu inovatívnych riešení takéhoto dobrovoľného nástroja, ktorý znamená e, neharmonizovať, ale dať spotrebiteľom a firmám možnosť voľbu zvoliť si tento celoeurópsky systém. Taktiež som zaznamenala podporu nástroja, ktorý by bol aj na úrovni um, medzipodnikových e, kontraktov aj um, kontraktov medzi priamo podnikmi a spotrebiteľmi, čo sa týka digitálneho obsahu, elektronických obsahov a niektorých služieb. A veľmi jasne e, som si vypočula hlas parlamentu a síce, že akýkoľvek nástroj v budúcnosti, nech bude už akýkoľvek, by mal poskytnúť spotrebiteľom vysokú mieru ochrany, tak aby ich nepripravoval o ochranu, ktorú by inak e, požívali v súlade s národnou legislatívou to je úplne základná požiadavka. Bez nej sa nikam nepohneme. Aká je teraz situácia? 3. mája komisia zverejnila výsledky štúdie zrealizovateľnosti k vytvoreniu Európskeho rozumného práva a taktiež sme vyzvali všetky zúčastnené strany, aby sa vyjadrili. Komisia práve teraz analizuje výsledky týchto verejných konzultácií a potom vypracuje podrobné hodnotenie dopadu tak, aby zvolila potom ďalšie kroky, ktoré by boli vhodné v čase krízy, aby sme podporili vnútorný trh a v rámci vnútorného trhu, aby sme vytvárali hospodársky rast a pracovné miesta a to tým, že rozšírime tento trh nielen pre malé stredné podniky, ale pre iných aktérov a aby sme dali lepšiu možnosť voľby a lepších e, zmluv a výhodnejších ponúk pre spotrebiteľov. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Týmto sme uzavreli rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra na poludnie. Ďalšou správou na našom programe je správa pani Hirš. Ide o spoluprácu pri odbornom